Good morning, colleagues. Our, um... Kolegovia, naša schôdza dnes dopoludne bude trvať 9.30 do 11.30, potom bude nasledovať schôdza koordinátorov do 12.30. Pokiaľ ide o schválenie programu, máme niekoľko zmien. Bod 4 o vytvorení Eurodaku sa odkladá. A ďalej od 11. hodne 10. minúty prebehne hlasovanie. Ak nie sú žiadne námietky k takto zmenenému programu, tak ho budeme považovať za schválený, čo sa týka jazykového pokrytia. Žiaľ, tlmočenie eh, v chorváčine, lotyštine a galčine nebude k dispozícii dnes do poludnia a dánčina, chorváčina a galčina nebude popoludní k dispozícii. Ďalej sa dostávame k schváleniu odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205 Máme tu e, predovšetkým niekoľko e, schôdzí 11. apríla a tiež 27. apríla od 14.30 do 17.30. Chcem sa opýtať, či výbor podporuje tieto nové dátumy schôdzi. Ďalej tretí bod. Informácia o Európskom e, návrh prokuratúry 3. apríla 16 členských štátov informoval Európsky parlament, že komisii, teda komisiu a tiež radu podľa článku 86 o svojom želaní vytvoriť prehlbenú spoluprácu pri príležitosti schválenia nariadenia o Európskej e, prokuratúre rokovania e, už začali e, na finalizácii tohto textu. Tiež je potrebný súhlas Európskeho parlamentu predtým, než sa definitívne odsúhlasí znenie e, ďalej. Čo sa týka e, práce bez e, papiera, ako si ešte spomínate, na úvod legislatívneho obdobia sme sa dohodli o postupnom upúšťaní od tlačených dokumentov k schôdzam. Tiež ste boli upozornení, že na aplikácii e-meeting sú k dispozícii všetky dokumenty, možno ste si všimli automatická distribúcia dokumentov poslancom sa zastavila a už sa to poskytuje iba na požiadanie. Po každej schôdzi takmer všetky e, tieto papierové dokumenty totiž boli nepoužité. Teraz sa dostávame do poslednej fázy a síce, že sa prestanú vôbec tlačiť dokumenty schôdzam E, Sa bude tlačiť iba program schôdze vo všetkých jazykových verziách a bude k dispozícii pri vchode do sály. Preto chcem vyzvať tých kolegov, ktorí ešte nepoužívajú aplikáciu e-meeting, aby ju láskavo začali využívať a tam si z nej môžu stiahnuť všetky dokumenty k schôdzi. Ešte by som chcel zopakovať, že ak to teda všetkým vyhovuje, takýto model práce bez papierových dokumentov. Ďalej ako piaty bod na programe máme elektronické hlasovanie. Prosím, láskovo si preto pripravte hlasovacie karty od 11.10. Začína hlasovanie. Schválenie zápisníc z 27. a 28. februára tiež 23. a 24. marca 2016, 21. marca 2016. Ak nebude žiadne námietky, budeme tieto zápisnice považovať za schválené. Bod 4 bol teda zrušený, odložený. Prejdeme teraz k bodu 5. Tento bod sa týka prezentácie komisie o správy o výklade a delegovaní právomoci podľa nariadenia z roku 2013 o e, prekurzoroch výbušnín. Táto správa má za cieľ informovať o požiadavkách, ktoré boli stanovené v článku 14 a 18 nariadenia, tak ako boli schválené 28. februára. Neskôr dáme slovo komisii, aby sa vyjadrila a potom bude priestor diskutovať. Dostáva teda na úvod slovo pán Das za komisiu. Srdečne vás vítame. Máte slovo na 5 minút. Dobrý deň, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste vymedzili čas na programe vašej schôdze na tento bod. Domnievame sa, že boj proti eh, hrozbám, ktoré súvisia s podomacky vyrobenými výbušninami, musí byť súčasťou priorít boji proti terorizmu, aj keď najostačnejšie teroristické útoky v Európe boli vykonané inými spôsobmi. Podomacky vyrobené výbušniny sú naďalej um, uprednostňovanou eh, formou výbužnín spolu so zbraniami, pretože sú ľahko dostupné, eh, ľahko použiteľné a tiež sú vysoko účinné, spôsobujú veľké ničivé škody, takisto ako sa to ukázalo v útokoch v Bruseli a v Paríži a tiež nedávno v Egypte. Teroristická propaganda na internete poskytuje veľmi ľahký prístup k návodu, ako si vytvoriť e, výbušniny a v dôsledku tzv. kalifátu dochádza k posunu informácií o výrobe a využívaní týchto výbušnín a tiež v dôsledku návratu teroristických e, bojovníkov e, späť do Európy sa e, prinášajú práve tieto poznatky späť do Európy z regiónu Islamského štátu. Máme teda podľa nášho názoru všetky pádne dôvody na to, aby sme pokračovali v skúmaní tejto problematiky. V tejto oblasti spoločný európsky prístup bude jednoznačne potrebný, aby sme zabránili prístup teroristom k týmto výbušninám a preto v roku 2013 Európsky parlament a Rada schválili toto nariadenie 98 lomeno 2013 o spúšťaní na trh a tiež o využení, využívaní prekurzorov výbušnín a to s cieľom obmedzenia dostupnosti chemických látok, ktoré sa môžu využiť na podomackú výrobu výbušnín a tiež v snahe získať lepší prehľad e, a tiež správy o akýkoľvek podozrenia. Koncom februára komisia schválila správu k tomuto nariadeniu kde sa kombinujú dva ciele. Jednak sa tam informuje o uplatňovaní tohto nariadenia a tiež sa tam informuje o delegovaní právomoci. E, treba mať na pamäti, že naše skúsenosti od schválenia nariadenia sú ešte obmedzené a preto nemáme žiadne jednoznačné závery, ktoré by sa dali vyvodiť v tejto fáze. Touto správou komisia chce zanalizovať doterajší pokrok v oblasti prekurzolov a tiež chce popísať výzvy, ktorým čelia členské štáty v dodavateľskom reťazství v tomto sektore. Tiež chceme um, zvoraziť naše úsilie eh, bojovať proti využitiu týchto foriem výbušnín a tiež sa chceme vyjadriť delegovaným právomociam. Takže v tej prvej oblasti domnívame sa, že nariadenie efektívne prispieva k znižovaniu eh, rozby podomácky vyrobených výbušnín v Európe teda predovšetkým sa podarilo znížiť absolútne množstvo prekurzorov výbušnín, ktoré sú k dispozícii na trhoch v Európskej únii a tiež sa zdá, že obmedzenia, ktoré boli zavedené, ehm, nútia na prechod k iným látkam, ktoré sú menej nebezpečné a ktoré sa môžu tiež využiť na tie isté účely eh, v domácnostiach, ale nie na výrobu ehm, výbušnín. Ďalej po druhé zvýšila sa možnosť tiež eh, orgánov činných trestnom konaní vyšetrovať eh, podozrivé udalostí došlo k výraznému nárastu počtu oznámených transakcií podozrivej povahy a tiež um, náhlo zmiznutia veľkých množstiev týchto chemikálií. Tiež sa správe popisuje množstvo rôznych víziev, ktoré súvisia s uplatňovaním tohto nariadenia v praxi. Pre členské štáty hlavné vízie spočívajú v tom, ako osloviť, um, ako obsiahnuť čo najširší dodavateľský reťazec v tomto sektore a tiež ako zaistiť um, kontrolu aj alternatívnych fóriem predaja napríklad na internete a tiež otázky dodávok z krajín, z tretich krajín do Európskej únie. Čo sa týka dodavateľského reťazca, tu sú hlavné výzvy spojené s identifikáciou hlavných výrobkov, ktoré sú e, z Romova a tiež sa zameráte na profesionálnych užívateľov týchto látok vo všeobecnosti a tiež zaistiť e, kontrolu nad všetkými podozrivými transakciami Vysoko diskutovaná téma sa týka toho, či by sa rozsah pozornosti mal vzťahovať aj na profesionálne využívanie týchto látok, nie len na širokú verejnosť, tak ako to platí v súčasnosti. Napriek e, už doteraz vykonanej práci v súvislosti s nariadením už vidíme aj príklady toho, keď teroristi nadalej majú prístup k týmto prekurzorom. Komisia preto má e, v pláne revidovať toto nariadenie aby sa vyjadrila aj k týmto aj ďalším výzvam, aby sme celkovo posilnili tento systém do budúcna. Tiež ešte zvážime, či um, sprísniť obmedzenia kontroly nad využívaním nových, ale aj už uh, uvedených látok na trhy a tiež chceme objasniť a harmonizovať ustanovenia v nariadení, najmä v prípade, že by to pomohlo dodavateľskému reťazcu plniť záväzky efektívnejšie, tak ako ich stanovuje nariadenie a tiež v širšom meradle chceme vyhodnotiť náklady a výhody e, rozsiahlejších opatrení regulačnej a neregulačnej povahy, tak aby sme zvýšili možnosť konania pre všetkých aktérov, ktorí sú zainteresovaní. V neposlednom rade komisia využila svoje delegované právomoci v roku 2016, aby doplnila tri ďalšie látky do prílohy 2 nariadenia. Ide o hliníkový prášok, magnéziový nitrát a tiež magnéziový prášok. Chcel by som oceniť činnosť stáleho výboru, ktorý sa zameriava na prekurzory. Zaznamenali sme pozitívnu dynamiku e, v rámci spolupráce s členskými štátmi a tiež v e, e, spolupráci medzi členskými štátmi a komisiou. Táto dynamika, ktorá je veľmi pozitívna, pokračuje naďalej. Komisia je odhodlaná naďalej predsedovať plnú implementáciu tohto nariadenia. Budeme podrobne vyhodnocovať aké možné dopady by mali e, ďalšie prijaté opatrenia v tejto oblasti. A tešíme sa samozrejme na ďalšiu úzku spoluprácu s vašim výborom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pýtam sa, či sa chcú kolegovia poslanci vyjadriť v tejto chvíli. Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som e, získať trošku lepší prehľad o tom, čo sa deje. Nechcem nejako kritizovať. Spomenuli ste, že sa vyskytol vysoký počet e, správ o podozrivých transakciách. Chcem sa opýtať, či tento nárast súvisí s tým, e, že sa zvyšuje povedomie o tejto problematike a či to má tiež e, za následok jasné výsledky v potlačení týchto transakcií, či ide po väčšine v každom dôsledku o legálne transakcie, alebo či majú za následok aj nejaké trestné vyšetrovanie a nejaké ďalšie výsledky s tým súvisiace. Mohli by ste tiež ešte vysvetliť o niečo podrobnejšie. V správe sa totiž hovorí o delegovaní právomoci, ako presne to funguje a ako to pomáha v praxi. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Dobre, ďakujeme Birgit. Dáme teda slovo opäť za zodpovedy komisie, aby odpovedal. Ďakujem za tieto otázky. Najskôr zaznamenali sme viacero dopadov. Niekedy sa dosť ťažko vyhodnocuje, nakoľko ktorý faktor sa podpisuje pod ktorý účinok E, vidíme však, e, že e, množstvo týchto prekurzorov celkovo si sa znižuje. Môže to byť aj preto, že viacero predajcov uplatňuje obmedzenia, ale tiež niektorí výrobcovia zastali, zastavili výrobu niektorých týchto prekurzorov a tiež predajcovia prestali predávať niektoré tieto prekurzory dodavateľský reťazec neinformoval o žiadnych e, závažných narušeniach alebo o hospodárskych stratách v dôsledku týchto opatrení. Toto je teda jedna časť e, tej rovnice, ktorá súvisí s tým, že sa menej predávajú a kupujú tieto látky na trhu. Na druhej strane zaznamenali nárast e, počte zaregistrovaných podozrivých transakcií. Toto zrejme súvisí s dvoma faktormi. Jednak vyššie povedomie väčšia obozretnosť všetkých subjektov na trhu, sú jednoducho opatrnejší, aby som to mohol takto jednoducho povedať. A tiež je to preto, že orgány činné v trestnom konaní eh, vyvíjajú väčší tlak na predajcov a výrobcov v tejto oblasti. Niektoré členské štáty si vymenia informácie ad hoc e, o informáciách e, a tiež e, o udelenie licencií. Zatiaľ sme však ešte príliš v skorých fázach nedokážeme celú situáciu ešte v plnej miere vyhodnotiť. Až o niečo neskôr to bude možné. Čo sa týka výkonu delegovaných právomocí, doposiaľ sme využili delegované právomoci s cieľom doplniť tie tri spomenuté látky do prílohy 2. Teda aj oni sa budú musieť podrobovať kontrolám. Urobili sme to tradičným spôsobom. Komisia predložila návrh. Požiadavka v podstate prišla od stáleho výboru pre prekurzory, teda samotné členské štáty požiadali o zaradenie týchto troch látok do zoznamu Tieto návrhy boli tiež e, odkomunikované Európskom parlamentu aj rade tradičným spôsobom a neboli preložené žiadne námietky ani vyjadrenia k tomuto kroku a preto to bolo odsúhlasené. Ďakujeme pekne. Mal som ešte spomenúť, e, že vediete oddelenie pre e, terorizmus a radikalizáciu v Európskej komisii v DG Home. Ďakujem pekne všetkým, ak nie sú žiadne ďalšie vyjadrenia ani otázky na komisiu. Ďakujeme pánovi Dasovi za prezentáciu aj za výmenu názorov. Teraz prejdeme k bodom 6 a 7 o politike návratov. Ako viete, komisia 2. marca schválila odporúčanie o tom, aby návraty boli efektívnejšie, účinnejšie v plnení existujúceho rámca, legislatívneho rámca. Táto odporúčanie poskytuje usmerenia členským štátom o tom, ako by sa mala využiť smernica o návratoch e, na dosiahnutie tohto cieľa. Tiež to vyplýva z vyhlásenia z Malty z 3. februára, kde sa poukazuje na to, že je potrebné revidovať e, politiku návratu Európskej únie. Toto odporúčanie súvisí s odpor- oznámením komisie o efektívnejšej e, politike návratov, tak aby tam bol aj revidovaný akčný plán ktorý by sa týkal ďalších doplnkových opatrení súvisiacich s plnením smernice o návratoch. Teraz by som dal slovo pánovi Joanovi Dragosovi Tudorače, ktorý vedie jednotku pre neregulárnu migráciu a tiež pre politiku návratov v rámci DG Home, aby nám priblížil toto odporúčanie komisie a tiež um, návrh aktualizovaného akčného plánu o návratoch. Nech sa páči, pán Tudorače, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážený pán predseda, komisia vždy vnímala otázku migrácie ako súbor viacerých krokov, ktorých eh, solidarita a ochrana tých, ktorí potrebujú ochranu, sa musí kompenzovať aktívnymi opatreniami na obmedzenie neregulárnej migrácie a tiež eh, vykonávať humánnym spôsobom migrácie návratov. Z tej, z tej logiky vychádza aj aktualizovaná politika návratov. Musí e, to byť súbor opatrení v členských štátoch a tiež e, musí ísť so spoluprácu s tretími krajinami. V roku 2015 komisia prijala akčný plán o návratoch. Obsahuje 40 e, veľmi konkrétnych krokov, ktoré už boli do veľkej miery aj presadené do praxe. Tento akčný plán bol však prijatý a tiež do veľkej miery aj je uplatnený pred migračnou krízou. A preto, keď sa pozeráme na súčasné čísla, Dospeli sme k záveru, že je potrebné ten ďalší plán aktualizovať. Na jednej strane e, sa miera návratov pohybuje na úrovni 35 až 37 v posledných rokoch, keď z tohto e, počtu stiahneme ešte readmisie e, do krajiny Západného Balkánu alebo do krajiny Východného partnerstva, s ktorými máme veľmi dobré a fungujúce readmisné dohody, tak sa toto percento ešte ďalej znižuje pod, výrazne pod 30 Na druhej strane sa blížime k dátumu, keď viac ako 1 milión žiadateľov o azyl, ktorí v posledných dvoch rokoch vstúpili na územie Európskej únie, um, bude mať uzavreté svoje žiadosti a tiež do veľkej miery budú ich žiadosti zamietnuté. Musíme byť pripravení, členské štáty musia byť pripravené eh, na túto chvíľu. Práve na toto sa zameriava eh, celý tento balík eh, aktualizovaného akčného plánu. Je to balík, ktorý bol schválený začiatkom marca Chceme vziať na vedomie e, tieto skutočnosti a tiež naliehavú povahu situácie, ktorá vyplýva z, z reality v členských štátoch. A to, ako členské štáty využijú legislatívne, operatívne a finančné nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby dokázali vykonávať efektívne tieto návraty. Čo teda obsahuje tento aktualizovaný akčný plán? Na jednej strane sa snaží prehodnotiť, ako eh, by sa dali zvy, eh, zefektívniť ešte viac eh, postupy. Sú tam konkrétne odporúčania, ktoré sa zameriavajú dosť podrobne na to, ako členské štáty implementujú smernicu, ako ju transponovali do vlastnej legislatívy. Ešte sa k tomu vyjadrím o niečo neskôr. K tomuto odporúčaniu sa vyjadrím neskôr. Je to totiž to osobitný dokument. Ďalej, v druhom rade sa zameriavame na to, ako členské štáty by dokázali lepšie zosúľadiť eh, azylový postup s postupom eh, návratov, aby bola zaistená koherencia eh, tiež synergie na národnej úrovni v rámci týchto dvoch oblasti postupov. Ďalej, potretne akčný plán hovorí o ďalšom zlepšovaní výmeny informácií medzi členskými štátmi, tiež na európskej úrovni medzi členskými štátmi a agentúrami Európskej únie, ktoré sú poverené mandátom zaoberať sa návratmi. Zaobrali sme sa aj existujúcimi systémami IT, ktoré má k dispozícii orgány v členských štátoch. Potom prístup k týmto systémom sme posudzovali a tiež sme sa snažili hľadať cesty, ako tento prístup vylepšiť. Po štvrté, v akčnom pláne sa hovorí o výmene osvedčených postupov, tak, aby tieto balíky eh, naozaj boli konzistentné, boli v súlade. Tiež sa hovorí o harmonizácii týchto balíkov s tým, že v súčasnosti tretie krajiny si vyberajú, tak povediať, pomoc členských štátov, kde tento balík, pokiaľ ide o readmisie, je pre ne najvýhodnejší. Tiež chceme zlepšiť spoluprácu medzi aktérmi zapojených do návratu na národnej európskej úrovni, napríklad agentúra pobrežnej a pohraničnej stráže. Tu vyzývame, aby posilnila svoje kapacity finančné aj personálne, ako lehota bol stanovený jún Chceme, aby e, tiež školenia v oblasti readmisií e, personálu z tretich krajín e, do oktobra boli touto agentúrou posilnené. Tiež riešime finančnú podporu zo strany členských štátov, 200 miliónov v roku 2017 na readmisné a návratové aktivity. A potom sú tu ešte ďalšie výzvy, ktoré sú spojené s touto oblasťou. Ide napríklad o kompenzáciu eh, týchto finančných eh, úsilí eh, zo strany členských štátov na strane tretich krajín. Pokiaľ ide o túto smernicu a jej posúdenie, naozaj k tomu sme veľmi pragmatickí. Potom máme šengenské vyhodnocovacie misie v členských štátoch za posledné tri roky, ktoré sa tam zohľadňujú tejto správe a snažíme sa nejako odporúčať členským štátom, ako lepšie implementovať e, túto smernicu. To nie sú žiadne nové povinnosti, ktoré by sme tam zavádzali. Nie, držíme sa limitov, e, ktoré obsahuje e, smernica už teraz. Ďalej chcem povedať, že toto nie je jedno riešenie pre všetkých. Tie odporúčania prosím nevnímajte tak, e, že ich členské štáty majú uplatňovať všetky rovnako. Sú tam špecifické odporúčania, e, ktoré sú relevantné iba pre niektoré členské štáty vzhľadom na internú situáciu ale národné systémy e, je naozaj kritické, aby tieto identifikovali vlastné potreby. V tom odporúčaní, v odporúčaniach sú aj opatrenia na zlepšenie koordinácie medzi všetkými zainteresovanými, tak aby sme naozaj e, zabránili e, vzniku prekážok, alebo sme dokázali e, rýchlo reagovať na ich vznik. Riešime tam rôzne nedostatky v tom, ako sa k návratu stávajú orgány v členských štátoch, zaoberáme sa zneužívaním, posudzovaním žiadosti o azyl, možnosťou urýchlenia, Často sa tieto žiadosti e, naťahujú preto, aby sa mm, oddialila readmisia, takže toto všetko e, sa snažíme e, v našich odporúčaniach riešiť. Odporúčanie tiež hovorí o tom, že do 1. júna 2017 by tento systém mal byť e, naozaj, naozaj stabilný. Tak sa výmeny informácií a ďalších vecí. Niektoré segmenty občianskej spoločnosti vnímajú kriticky. Jedno odporúčanie, hovorilo sa o tom aj dosť často v minulých týždňoch, ide o zadržiavacie e, centra, e, zadržiavacie praktiky a maloleté osoby. Smernica o návrate, jej výklad a jej uplatňovanie musí byť úplne jasné aj v súvislosti s touto možnosťou e, zadržania. E, prosím, uvedome si, že e, tamto zadržiavanie nie je nejaké samoučelné. Členské štáty majú naozaj inteligentnejším spôsobom využívať limity stanovené smernicou, majú ich uplatňovať vychádzajúc z reality a radmyslnej spolupráce s príslušnými tretími krajinami ak e, návrat a readmisia prakticky funguje. E, v takom prípade e, zadržanie nie je potrebné využívať v takej veľkej miere. Ale ak neexistuje readmisná spolupráca, tam samozrejme členské štáty neočakávame, že by uplatňovali tieto postupy, keď to nezodpovedá situácii a v reáli. A teraz k tým maloletým, či už v sprievode alebo bez sprievodu, my sa snažíme objasniť ich právny status. Toto je podľa mňa najdôležitejšia aktivita na úrovni členských štátov, pretože nejasný status maloletých ich môže dostať do takej šedej zóny, teda urobiť zraniteľnými pre zneužívanie. Ďalej v odporúčaniach, alebo v tomto odporúčaní hovoríme o tom, že pri vyhodnocovaní najlepšieho záujmu e, dieťaťa, že niekedy vrátenie do rodiny v krajine pôvodu je na lepšom záujme dieťaťa. Ale znova robíme to slepo, ale e, na základe multidisciplinárneho vyhodnotenia a takáto možnosť návratu do krajiny pôvodu, do rodiny, takáto možnosť musí byť súčasťou tej škály riešení, ktoré členka štáty k dispozícii majú. Ten balík je naozaj ambiciózny, je to o tak taký súbor odporúčaní, ľudský kapitál, finančný kapitál, politické zdroje, toto všetko sa tam zohľadňuje. No a komisia, a sám som bude naďalej členko podporovať, bude e, vydávať správy o pokroku pri implementácii akčného plánu aj odporúčaní do decembra 2017. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Áno, toto je dôležitá, citlivá otázka. Uzavrel by som rečnícky zoznam. Pani Mecela vystúpi ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala Tadcovi komisie za veľmi e, detailný, komplexný e, prístup v rámci jeho úvodnej prezentácie. Chcem jasne povedať jednu vec a to, že je tu jeden prvok, v rámci migračnej politiky EÚ. Je tu jedna oblasť, kde ešte stále sme na mile vzdialení od efektívnej implementácie Možno povedať, že sme dokonca úplne zlyhali pri implementácii toho, e, čo bolo dohodnuté v rámci, na, e, čo bolo dohodnuté, to sú vlastne návraty. Keď sa štatistiky, tak tie e, počty sú veľmi nízke, vychádzajúc z faktorov, ktoré práve odzneli. A naozaj chcem zdôrazniť, aby všetky členské štáty spolupracovali, tak aby ten systém bol uplatňovaný naozaj jednotne po celom území EÚ. Čiže taká možnosť výberu členského štátu vzhľadom na tie balíky dobrovoľného návratu, ktoré príslušná krajina ponúka. Mm, toto je niečo nepriateľné. Týka sa mojej krajiny, na Malte e, sme e, mali úspešné programy dobrovoľného návratu, ktoré sa dajú využiť ako dobrý príklad toho, ako postupovať, aby sa ľudia vrátili do svojej krajiny e, v súlade s princípom non-refulmo. Toto je naozaj kľúčové, ako spomínala komisia, pretože ak readmisia možná nie je, ak členské krajiny na národnej úrovni ešte nemajú vytvorené bilaterálne dohody s tretimi krajinami, s spoločnou tretou krajinou, tá komisia musí zohrať svoju úlohu. My o to požadujeme, požaduje to aj rada vo svojich záveroch. Každého štvrť roka sa nám opakuje, že e, toto ešte nebolo splnené. Pokiaľ ide o agentúru e, pobrežnej a, a pohraničnej stráže. E, tam to ešte nie je završené, ale je potrebné napredovať, napredovať rýchlo, lebo tu máme termíny. Často vidíme, že dohody, ktoré boli prijaté, sa zatiaľ ešte v teréne neuplatňujú. A ešte k maloletým. Objasnenie ich právneho statusu je kľúčové. Tiež vieme, rúže e, sa používajú v rôznych krajinách rôzne metódy. Je zjavné, že dochádza často k zneužívaniu. Je veľmi veľa detí, ktoré sú nezvestné alebo sa využívajú v trestnej činnosti a myslíme si, že tu komisia a členské štáty musia užšie spolupracovať, aby sme naše politiky, na ktoré sme sa dohodli, implementovali efektívnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Birgit. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa vyjadrila k inému aspektu. Čo sa to ľuďom páči alebo nie, platí, že ten prvok návratu je súčasťou nášho azylového systému. Čiže tí, ktorí o azyl požiadajú, ale nie je im uznaný, tých je potrebné vrátiť. E, Samozrejme, v ideálnom svete sa vrátia do krajiny pôvodu, ideálne. Takže prvá otázka znie, áno, súhlasím, keď sa hovorí o návrate, to, ako sa to deje, k tomu je potrebné stanoviť jasné pravidlá, aby dôstojnosť človeka bola zachovaná, aby sa to dialo naozaj priateľným spôsobom. Potom vystáva druhá otázka a to, či naozaj vraciame všetkých ľudí, ktorí nemajú azyl, či ich naozaj vraciame do krajiny pôvodu, alebo či zvažujeme ich e, návrat do inej akékoľvek tretej krajiny. Prečo by akákoľvek tretia krajina mala akceptovať ľudí, ktorí nie sú jej štátnymi príslušníkmi? možno za to zaplatíme, ale mám trošku obavy v súvislosti s tým politickým signálom, ktorý vysielame. Ak nejde o otázku peňazí, lebo kopu peňazí naozaj platíme tretím krajinám, ale my nie sme ochotní sa týchto ľudí postarať, ale žiadame nejaké tretie krajiny, aby to urobili. Takže naozaj by som bola za to, aby ten návrat sa dial do krajiny pôvodu a nie inam. A tu vystáva tretia otázka. Kolegyňa Mecola práve spomínala, e, že máme nejaké bilaterálne dohody o návrate. Áno, máme také, ale nebolo by náhodou dobré, keby sme mali e, v oblasti readmisných dohod európsku úroveň, európske dohody, lebo naozaj asi nie je dobré, že niektorá krajina možno má e, členská readmisnú dohodu, s nejakou tretou krajinou, čiže jedna krajina má možnosť táto vrátiť e, človeka do tejto krajiny pôvodu, pričom zvyšná 27 takúto možnosť nemá. Takže hovoríme o európskom azylovom systéme a preto si myslím, že by sme mali mať európske dohody o návrate a readmisii a nie každá krajina e, svoju samostatnú sieť readmisných dohôd. Uh, ak chceme naozaj jasný signál, a to je ďalší aspekt, že ľudí samozrejme chceme chrániť, chrániť takých, ktorí utekajú pred e, vojnou a persekúciou a tak ďalej, ale že skladka ochrana pre ľudí, ktorí unikajú pred chudobou, e, nemôže mať rovnakú úroveň. Takže azylový postup musí byť samozrejme e, právne podložený, ale je potrebné, aby to bolo celé urýchlené. Pre mňa je nepriateľné, že sú na území EÚ ľudia rok alebo aj dlhšie a až potom sa rozhodne o ich návrate. Toto je vec, ktorá je absolútne nepochopiteľná. Čiže ak naozaj chceme vyslať signál, že naozaj ochránime iba takých, môžeme ochrániť iba takých, ktorí majú právo na azyl, v takom prípade je potrebné naše postupy urýchliť. A moja otázka na vás. Máte prosím nejaké informácie o tom, že naše členské štáty, všetky, že pracujú na urýchlení azylového postupu a že to urobia naozaj právne podloženým a právne nezávadným spôsobom. Ďalšia otázka, spolupráca s tretimi krajinami. Ako zabezpečíme readmisné dohody, dohody o návrate, aké opatrenia máme k dispozícii, pretože situácia v krajine pôvodu každej je odlišná. Hovoríme o nejakých reštriktívnych krokoch, vo vzťahu k týmto krajinám pôvodu, alebo hovoríme o zmenách aj v našej externej politike, v jej rôznych častiach, vrátane obchodu, energie, rybolovu a tak ďalej. Čiže aké stratégie sa uplatňujú v tejto súvislosti a ešte ma zaujímalo, či dochádza k nejakému pokroku v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kastar, nech sa páči. Ďakujem pekne. Rád by som zdôraznil, že aj pokiaľ ide o odmietnutých žiadateľov o azyl, že aj v ich prípade je potrebné postupovať na základe charty základných práv, dokumentov v oblasti ľudských práv a tiež v súlade s princípmi právneho štátu. Čiže podľa toho sa musíme riadiť aj v prípade neúspešných žiadateľov o azyl. A tu mám niekedy trošku pochybnosť, že to vždy na 100% dodržiava. A rád by som to ilustroval na dvoch príkladoch, dvoch bodoch. Poprvé, aké sú zámery prípade utečencov, ich zatýkania na hranici. E, prosím, je toto možné e, zosúľadiť s princípom právneho štátu? lebo mm, skrátka sa e, nedodržiava prezumpcia neviny, ktorá je súčasťou našich systémov právnych štátov. Je to jeden z základných princípov, ku ktorému, e, ktorý my vyznávame ako krajiny členské krajiny EÚ a musíme teda uplatňovať aj z očí voči ľuďom, e, ktorí prichádzajú na naše vonkajšie hranice ako utečenci alebo migranti. Teraz druhý bod, ako zaobchádzame s tými maloletými. Znova zásadou musí byť ochrana dieťaťa, jeho blaha, hlavne v prípade maloletých. A tu si kladiem otázku, aké iniciatívy je potrebné v tejto súvislosti vypracovať, aby sme toto blaho dieťaťa zabezpečili. Dopracovali sa aj k zlúčeniu rodiny alebo k posilneniu e, zlúčenia rodiny. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pán Diaz Demera. Ďakujem pekne, pán predseda. celá táto otázka, otázka efektívnej implementácie smernice o navrate, toto je naozaj veľmi aktuálna otázka. Máme teda oznámenie komisie o zefektívnení tejto politiky, ktoré ja vnímam ako východisko. Chcel by som vám mal pripomenúť, že smernica o návrate v roku 2004 2009-2014 to funkčné období bola naozaj predmetom um, veľmi dlhých diskusí tu v Európskom parlamente. Mnohí kolegovia si na to spomínajú, Carlos a ďalší. Dve najväčšie skupiny v tejto inštitúcii potom podporili tento dokument. Bola to EPP, kde vtedy boli ešte aj britskí konzervatívci, ktorí teda sú v EKR. Tak tí podporili smernicu a rovnako postupovali aj socialisti s výnimkou pani Obios a pána Borela, teda dvoch španielských súdruhov. Takže takto to celé začalo. Ja viem, že celá tá smernica bola veľmi kontroverzná. No a ja mám tejto súvislosti jednu kľúčovú otázku a to, koľko členských štátov už e, transponovalo tú smernicu, koľko sa to implementovalo a koľko teda nie. Chcem povedať, že pripomenúť, že v tejto smernici je veľmi dlhé prechodné obdobie, e, hlavne Grécko má e, takéto dlhé prechodné obdobie, keďže je to ostrovná krajina. Takže to je moja prvá otázka. A teraz moja druhá otázka. Ak si spomínam správne, ak sa nemýlim, tak e, sa hovorilo o tlaku občianskej spoločnosti a ten sa zameral na dve veci. Na to zadržiavanie a zadržiavanie maloletých. A ak si spomínam správne, tak to e, slovo zadržanie, detention, sa tam vôbec nepoužíva. Hovorí sa o administrative retention, takže e, takéto rozlišovanie termínov v angličtine v rámci tejto smernice. Preto je dôležité, aby Rada a komisia eh, objasnili využívanie týchto konceptov, lebo to všetko je veľmi dôležité pri implementácii efektívnej politiky návratu a pri jej vyhodnocovaní. Čiže ak si správne spomínam, slovo detention sa smernici nespomína. A tiež si spomínam, že sme chceli zaučiť právnu istotu na túto administrative retention, a tuším, že 18 mesiacov to bolo to číslo, ktoré sme sa dohodli. Carlos na tom pracoval, takže on to potvrdí alebo vyvráti. Takže svojho času išlo o to, že po tých 18 mesiacov takéhoto administratívneho zadržania buď to teda je právna možnosť, keď nebola stanovená štátna policnosť tejto osoby, alebo keď, ak tá osoba ak je návrat, nebol možný základ bilaterálnej dohody. Takže tá otázka bola, čo sa potom udeje s takouto osobou? Oznámenie komisie, pokiaľ ide o efektívnu politiku návratu, Mňa by zaujímalo, či eh, to, tieto aspekty rieši, či to tam je zohľadnené. A súhlasím s obavami, pokiaľ ide o maloletých teda detí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Diaz Demera. Áno, naozaj veľmi užitočný príspevok. Na záver som sa to spýtať presne na tú politiku mm, zadržania, chcem povedať, že detention eh, sa v tej smernici nespomína ale e, v komisnom, e, komisnej príručke sa toto slovo spomína, ako sa to má využívať, tento inštitút. E, je to do veľkej miery v rukách členských štátov, je to kompetencia členských štátov. Jednotlivé krajiny mm, to majú teda v rukách. Čiže ja by som túto otázku, ktorú ste vynačetli, ešte trošku rozšíril. Občianská spoločnosť sa tým naozaj veľmi zaobrala, robila si obavy, pochybnosti. No a moja otázka na komisiu tej príručke sa hovorí, tak má používať systematicky. Tak ako to komisia vníma? Lebo vieme, že niektoré členské štáty teraz využívajú tento postup systematickejšie. Hovorí sa, ale v príručke komisie sa tak robiť nemá. Čiže ako to vy vnímate? Takže toto by som doplnil k otázke pána Diaza de Meru. A teraz pán Radev, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Teroristické útoky v Štokholme mm, minulého týždňa a v Berlíne minulý rok e, poukázali na to, že musíme mať efektívne a rýchle postupy na návraty aj keď ehm, nesplňame kritéria medzinárodnej ochrany. Stretávame sa s praktickými problémami, ale iba ak budeme navrácať tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území Európskej únie. Môžeme chrániť tých, ktorí majú právo sa tu zdržiavať. A to si vyžaduje dobrú spoluprácu s tretimi krajinami a viacej readmisných dohôd. Tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. Čím menej nezákonných eh, migrantov mm, budeme mať v Európe a nebudeme ich chrániť, o to lepšie budú tieto návratové postupy. My ako externá hranica Európskej únie sa naozaj snažíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme navracali tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území Európy a chceme chrániť tých, ktorí na túto ochranu majú právo. Ale nemôžeme konať sami osamotenie. My potrebujeme uh, expertnú pomoc, solidaritu. To je veľmi dôležité, aby sme chránili vonkajšiu hranicu s eh, Tureckom pani eh, Kerpini. Eh, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda je tu toľko záležitostí, ktoré ešte nie sú vyriešené, ako na to poukazuje táto diskusia. My sme kritizovaní. Európska únia je kritizovaná za to, že nerozlišujeme medzi migrantami a utečencami. V tejto verejnej diskusii potrebujeme mať jasno, či členské štáty Európskej únii sú otvorení voči utečencom, sú otvorení voči migrantom. Verejné akceptovanie migrácie by bolo väčšie, keby sme jasne toto rozlišovali. My už momentálne nie sme v situácii, ako sme boli v 2004 až 2008. Situácia sa zmenila. Momentálne sme svedkami javov, aké sa práve udiali vo Švedsku a čo musíme urobiť, čo bude robiť komisia, ako inak bude postupovať, aké e, doplnkové opatrenia zavedie v týchto okolnosti, za týchto okolností. Čo urobí komisia, aby jasne rozlišovala medzi utečencami na jednej strane a migrantami na druhej strane? Máme tu e, pravidlá azylu, ale máme tu aj pravidlá návratu. A toto si musíme vyjasniť, pretože inak budeme pokračovať tomto zmetku, nebude tu e, jednotný postup a budeme čeliť naozaj závažným problémom. Členské štáty nevedia, čo majú robiť s určitými ľuďmi a niektoré členské štáty majú, ale nie všetky majú takéto bilaterálne dohody. My nemáme ani intraeurópske dohody o všetkých potrebných záležitostiach, čiže musíme to aj správne komunikovať, aby verejnosť chápala, o čom je naša readmisná navratová politika. Ďakujem pekne, pani Kiangi. E, ehm, Ďakujem veľmi pekne. E, ide tu. Ja, ja by som chcela E, trošku niečo upresniť, opýtať sa na upresnenie, aký je právny prístup. V niektorých členských štátoch je to tak, že teraz už nemáme možnosti odvolania sa v tomto azylovom postupe a to vzbudzuje obavy. Aj preto, pretože sa to robí preto, aby sme uľahčili a urychlili tento postup a tak ďalej, aby sme i hneď mohli pristúpiť k návratu. Ale mám tu určité pochyby pochybnosti, pretože sa vystavujeme nebezpečenstvu, že budeme zasahovať do určitých práv, napríklad právne záruky a potom vytvárame občanov prvej a druhej triedy a tiež práva, aké sú práva, ako čo urobiť na to, aby sme chránili práva týchto žiadateľov o, o azyl. Ďakujem pekne, Jinlan. Ďakujem veľmi pekne, ja sa musím ospravedlniť. Mali sme stretnutie tieňových spravdajcov, ale Mm, tuto si musíme e, spomenúť na naše názory v parlamente, ktoré sme k tomu už vyjadrili. My sme hovorili, že je to 18 mesiacov e, za výnimočné okolnosti a musíme ale zadefinovať, čo sú to tieto vynimočné e, okolnosti. Musíme sa na to pozrieť, či tam sú tieto vynimočné okolnosti, keď týchto ľudí zadržiavame. Samozrejme, ten, ten názov toho sa mení, ale aká je, aká je prie, priemerná doba e, zadržiavania týchto ľudí a čo to znamená. Takže ten, čiže aké obdobie je také najbežnejšie a ktoré krajiny to robia, pretože my sme v minulosti mali misie a videli sme, že minimálne jeden členský štát v súčasnosti, ak nie viac, ktorý E, ktorí e, opakujú tieto, e, čiže sú to, kumulatívne sa to načítava, pretože ich presú, presúvajú z jedného zariadenia do druhé 10 dní, 5 dní, 20 takže nedodržiavajú celú túto dobu. A keď sa pozrieme na členské štáty, ktoré urobili už veľký pokrok, pokiaľ ide o tieto postupy kto, pre o, ľudí bez štátnej príslušnosti, pretože vieme, že aj to je problém a chceme, aby eh, členské štáty vyvinuli postupy ehm, na toto. A potom tam bolo viacero problémov e, pre osoby, ktoré sa nemôžu navrácať, napríklad keď sa uplatňuje non-refoulement alebo keď sa nemôžu vrátiť. Takže ako vytvoriť takú politiku, ako pristupovať k týmto ľuďom? A e, nemôžeme ich nechať len tak opustených a v chudobe a potom je to celé nezákonné. Takže musíme vyvinúť nejaké postupy, členské štáty musia e, vyvinúť tieto postupy, parlament parlament sa tým zaoberal, mali sme k tomu štúdiu a ak to je nedostatočné, tak by sme sa k tomu mali vrátiť. Ďakujem veľmi pekne, Jean. Pani Van Berg. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V, v piatok vo Švédsku bolo zranených viacero osôb, štyri osoby usmrtené. A eh, aj keď eh, policia týchto ľudí eh, mala pod drobnohľadom, napriek tomu sa im to podarilo. A ako je to možné? Pretože pretože táto osoba bola bez dokladov. A to je m, mm, taký pojem pre m, mm, ktorý znamená nejakého chudobného migranta, ktorý stratil svoje dokumenty a tento žiadateľ o azyl sa jednoducho nepu, nepokúsil požiadať o azyl, alebo jeho azyl bol odmietnutý a potom sa ilegálne zdržiava v krajine. No a títo migranti, zdá sa, že sa mm, zdr- môžu zdržiavať tam, kde chcú, ale podľa zákona by to malo byť inak. V roku 2013 sme sme zistili, minister spravodlivosti, že policia hľadala osoby, ktoré sa zdržiavali e, vo Švedsku legálne. Ale napríklad Morgan Johansson a po ňom sa e, nepátralo a v roku 2014 namiesto toho, aby sme sa snažili vykázať tieto osoby bez dokladov, Členské štáty by sa mali snažiť zlepšiť e, legálnu migráciu a aby sme mali menej nelegálnych migrantov. Čiže riešenie je také, že by sme nemali hľadať tých, ktorí sú bez dokladov, ale napriek, napriek tomu by sme sa mali postarať o e, prílev legálnych migrantov do, e, do Európy. Ale ako vedka, hovorím, že neverím tomu, čo bolo povedané, pretože takéto um, teroristické útoky, keď im chceme zabrániť, tak musíme lepšie spolupracovať. Musíme sa pokúsiť mm, mm, vytvoriť lepšiu reformu. V roku 2013 sme mali e, reformu dublinského systému, ale aj toto už zlyhalo. Už nemám čas? Ale toto je veľmi dôležité Dobre, tak sa pokúste to skrátiť. Dobre, takže. To, čo musíme urobiť teraz, je, že sa musíme postarať o to, aby tí, ktorým bol azyl zamietnutý, okamžite opustili krajinu. Ak to nie je možné, tak musíme tieto osoby odviesť tam, odkiaľ bude možné ich vykázať. A keď toto nie je možné, tak by e, sa návraty e, migrantov mali stať prioritou. Moji švedskí kolegovia sa na mňa obrátili, aby som vysvetlila niektoré záležitosti. Musím povedať, že je potrebné využiť túto príležitosť, aby sme e, poukázali a pranierovali kolegov v súvislosti s týmito hroznými útokmi, ktoré sme zažili v, vo Švédsku. Ale musím vám povedať, že vo Švédsku sme sa teraz dohodli a zhodli na tom, že nenávisť nemožno potlačiť nenávisťou. Najlepší spôsob, ako prežiť túto tragédiu, je eh, prežívať to spolu a takáto spolupráca je určite lepšia ako nenávisť. To si musíme uvedomovať aj tu, na tomto výbore. Každý jeden z nás. Dovolte mi, aby som upozornila mojich kolegov a všetkých ostatných, že my sme vyjadrili svoju politickú vôľu, e, vôľu tejto inštitúcie e, v správe e, z vlastnej iniciatívy, kde 75 tejto inštitúcie poukázala na to, Mm, za čo mňa teraz pranierujú, že musíme e, vytvoriť legálne a bezpečné cesty pre žiadateľov o azyl. A toto je prepojené na bezpečnosť. Musíme vedieť, odkiaľ táto osoba prichádza, čo chce a kam smeruje v tejto chaotickej situácii azylového systému, ktorý sa nám zrútil, respektíve nikdy poriadne nefungoval. A toto musíme urobiť. Teda nesmieme sa vzdať, ale musíme využiť e, túto chvíľu na to, aby sme sa stretli, e, zamysleli, aby sme e, v tejto hlbokej viere, že spoločnými silami láskom, pria, láskou, priateľstvom a európskym duchom, ktorý prekoná všetky tieto problémy. A takto prekonáme tie problémy, ktoré sme mali vo Švedsku minulý týždeň. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Vojt. Ja, danke, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem aj komisii za pomerne obsiahlú správu nového akčného plánu na e, efektívnu politiku návratov. Predsa len však ostávajú ešte niektoré otázky nezodpovedané. E, tých 20 miliónov, 20 miliónov eur, ktoré v roku 2017 boli vydané na dobrovoľné návraty, ak som to správne pochopil. A teda vystáva tu otázka, e, či sú to výlučne prostriedky EÚ, alebo sú tam aj prostriedky E, ktoré vynakladajú jednotlivé členské štáty, alebo sú tam aj extra programy jednotlivých členských štátov. No a potom si kladieme otázku, keď sa povedalo, že doteraz to využilo pomerne málo osôb, e, teda pomerne málo štátov využili tieto prostriedky a pomerne málo osôb sa vrátilo. Ako možno navýšiť alebo na akú sumu je potrebné narátať túto sumu? E, či je táto suma rovná nejaká v celej Európe, alebo e, je to na tých, ktorí sa vracajú z Grécka, ten dostáva inú sumu ako ten, ktorý sa vracia povedzme dobrovoľne zo Švedska. Alebo sú tam priemerné hodnoty, ktorá, ktoré komisia v akčnom pláne e, radí alebo podporuje jednotlivých krajinách, čo je potrebné poskytnúť, alebo závisí to od e, vyjednávacích schopností, nakoľko to vyjednajú. Ako si to predstavujeme? Dostane tá osoba šek, dostane peniaze v hotovosti. No a v konečnom dôsledku otázka, ako komisia vylúči to, že táto osoba keď už potom dostane tieto prostriedky v hotovosti, aby potom nepožiadala o azyl v inej krajine táto istá osoba a potom zase dostane túto prémiu na dobrovoľný návrat alebo nejaký rodinný príslušník tejto osoby. E, teda máme už porovnávanie údajov, aby sme zabránili takémuto zneužívaniu. Dobre, takže ja už si len skontrolujem, či sa už nikto nehlási. Pani Veržia a potom odpovie komisia. Prepašte, ja som si nebola istá, či naozaj mám vystúpiť. E, na úvod som to totiž nebola, bola som na hlasovaní vo výbore AFET. Trošku ťažko sa nám e, to koordinuje všetko, čo tu prebieha zároveň. Mám niekoľko všeobecných e, poznámok na úvod. Myslím si, že niektoré vystúpenia kolegov nemôžu ostať bez reakcie. Chcela by som prejaviť najskôr solidaritu Cecilie Wikström a tiež všetkým Švédom v súvislosti s teroristickým útokom, ku ktorému došlo pred niekoľkými dňami, ktorý zasiahol ich krajinu. Myslím si, že osobné útoky, e, ktoré niektorí zneužívajú v tejto situácii, myslím si, že je to naozaj nedôstojné. A to je všetko, čo k tomu poviem. Myslím si, že je čoraz ťažšie pracovať a zamýšľať sa nad týmito otázkami, pretože čoraz viac sa odstávame v situácii, ktorú by som označila za schizofrenickú. Na jednej strane tu máme väčšinu poslancov Európskeho parlamentu, ktorí žiadajú viac zásahu zo strany Európskej únie, zo strany komisie. A na druhej strane je tu Rada členských štátov, ktorí toho chcú čoraz menej chcú čoraz menej, aby sme sa v podstate miešali do toho, čo sa u nich deje. A pritom v tejto téme, ak nebudeme mať európsku politiku, ktorá umožní stavať sa rovnakým spôsobom k všetkým žiadateľom o azyl na základe rovnakých kritérií, budeme eh, v takéto neudržiteľnej situácii eh, v kontexte aktuálneho právneho rámca. Čo sa týka eh, východnej hranice ktorá sa stala e, veľmi príchodná, pričom južná hranica je čoraz viac zablokovaná, uzavretá situácia, pritom e, najzložitejšia v vojnových zónach, v zónach konfliktu, prenasledovania je práve e, na južnej strane a teraz súvisí to s južnou hranicou, e, kladne si otázku, čo e, máme robiť. E, Opracajú sa na nás mimovládky, ktoré žiadajú, aby sme boli obozretnejšie v otázkach readmisných dohôd a to vrátanie takých dôvod, ktoré sa uzatvárajú medzi členskými štátmi priamo tiež, aby sme boli obozretnejší v prípade osôb, ktoré sa vracajú späť do krajiny, kde nie sú zaručené ich základné práva. A pritom sme videli v kontexte dohody s Tureckom, s Afganistanom a tiež vidíme, čo sa deje e, v kontexte dohod s krajinami Afrického rohu. Ja som za to, aby e, niekoľko obyvateľov Sudanu nebolo vrátených do Sudanu. Sú totiž Darfúru e, z rôznych iných vojnových zón. Myslím si, že oznámenie, ktoré sa na to predkladá, ktoré znižuje možnosti dobrovoľných návratu, podstate chce urýchliť e, tento proces návratu, chce za každú cenu e, uzatvárať e, žiadateľov o azyl vo fáze, keď čakajú na spracovanie svojej žiadosti. Myslím si, že toto nie je dobré riešenie, ak naozaj naďalej trváme na dodržovaní ľudských práv a práv imigrantov a predovšetkým, ak trváme na tom, že sa musí uplatňovať ženevský dohovor. Obávam sa, že týmito krokmi sa práve vzdialujeme od týchto princípov. Um, Eh, dobre, takže by som sa chcel teraz opýtať. Tu sme si vypočuli veľmi kvalitné príspevky a chcel by som sa opýtať, či sa konkrétne zameriavame zameriavať na túto smernicu o návratoch, či sú tu určité záležitosti, ktoré sa týkajú návratov, či sú tam nejaké lehoty. Takže prosím vás, keby ste boli čo najkonkrétnejší, čo môžeme ovplyvniť, čo môžete ovplyvniť vy, teda aby ste boli, prosím, čo najkonkrétnejší. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, a ďakujem všetkým poslancom za ich otázky. Prvá otázka ktorú som si zaznamenal. Teda to sa týkalo týchto readmisných dohôd a našej spolupráce s tretími krajinami. Samozrejme, že bez tejto spolupráce a bez dobrých readmisných dohôd a nemôžeme nikdy e, dúfať v dobrú návratovú politiku a komisia pri viacerých príležitostiach hovorila aj o tom, že Európska komisia a naši kolegovia z ESVČ chcú s týmito tretími krajinami viacej spolupracovať, aby sme dosiahli viacero dobrých readmisných dohôd a my chceme nielen bilaterálne, ale aj celoeurópske eh, readmisné dohody. Avšak Hm, doteraz sa nám podarilo presvedčiť 17 eh, tretích krajín, partnerov, aby podpísali tieto readmisné dohody, ktoré fungujú dobre. A aj keď sme mali určité problémy, napríklad s readmisnými dohodami s Pakistanom, tie už teraz fungujú lepšie, asi viac ako rok. Ale pokiaľ ide o readmisné dohody, o ktorých teraz znova eh, rokujeme, nemôžeme očakávať zázraky, využívame všetky páky, ktoré máme, a naozaj sa snažíme, e, otázky sú alebo vyčitky sú, či naozaj robíme všetko, preto áno, robíme. A minulý rok, e, najmä s tými e, piatými, piatimi krajinami, využívame iné mechanizmy, kde chceme do toho vložiť e, také prvky, ktoré sú pre nás dôležité, DEFCO, trade, víza, len aby sme naozaj zabezpečili, že nájdeme ten najlepší e, rámec spolupráce, aby sme uzatvorili tieto readmisné dohody s týmito krajinami. Za posledné mesiace sme sa zamerali viacej na prax, viacej na výsledky a experimentovali sme aj s takými inovatívnymi postupmi, ako príjme tieto krajiny, ktoré neboli pripravené tieto readmisné e, dohody podpísať. E, spolupracovali sme s Afganistanom a našli sme aj také operačné postupy a iné spôsoby spolupráce, ktoré e, sa však snažia byť veľmi jasné, aby sme dosiahli to, o čo nám ide. Takže momentálne dúfame, že dosiahneme viac a dúfame, že e, so západnou Afrikou, krajinami západnej Afriky e, chceme dosiahnuť lepšie readmisné dohody a intenzívne rokujeme s takýmito krajinami, kde dúfame, že tento rok v rámci partnerského rámca dosiahneme lepších výsledkov. Druhá otázka sa týkala azylových postupov či členské štáty využívajú všetky možné mechanizmy, ktoré majú k dispozícii v snahe urýchľovať eh, spracúvanie niektorých konaní. Neustále monitorujeme, ako členské štáty plnia azylovú legislatívu a je to súčasťou neustáleho eh, procesu vyhodnocovania. Ďalšie otázky, ktoré sa týkajú smernice o návratoch a tiež ktoré sa týkajú pravidiel zadržiavania retencie, tak ako e, to popísal e, pán poslanec a ďalej, či obmedzenia, ktoré sú obsahnuté v smernici, či sa e, zneužívajú v členských štátoch. A tiež ste sa pýtali, koľko členských štátov už transponovalo túto smernicu. Takže čo sa týka transpozície, všetky členské štáty už transpozíciu vykonali, ale to, nakoľko ju transponovali alebo akým spôsobom ju transponovali, to je iná otázka. Už dva roky, ako som už povedal, prebieha vyhodnocovanie e, ženevských misií práve v otázkach návratov konkrétne a na tomto základe e, sme vypracovali toto naše odporúčanie. E, nič v tomto odporúčaní nie je, čo by sa týkalo iba teoretickej roviny alebo čo by bolo v súvislosti s teoretickým hodnotením toho, ako by sa smernica mohla lepšie uplatňovať. Všetko to vyplýva z praktických pozorovaní a zistení, ktoré sme zhromaždili v kontexte tohto hodnotiaceho šengenského procesu a to akým spôsobom bola transponovaná smernica, alebo ako členské štáty, dajme tomu, uplatňujú časové obmedzenia pre zadržiavanie alebo retenciu v členských štátoch. Toto je tiež predmetom hodnotenia. Um, tieto postupy sú uh, odlišné. Nezistili sme zatiaľ v tomto šenickom hodnotiacom procese dostatočné dôvody na spustenie postupov vo veci porušenia. Neustále však e, e, zvažujeme aj túto možnosť e, aj v našom balíku reakcií v závislosti od toho, ako táto misia, šengenská hodnotiaca misia, bude prebiehať ďalej. Teraz sme zhruba v polovici priebehu hodnotenia činnosti členských štátov. Ďalej, či sa rozlišuje medzi utečencami a neregulárnymi migrantami, na to ste sa tiež pýtali. Áno, myslíme si, že áno Myslíme si, že je jasný rozdiel v legislatíve medzi eh, prístupom eh, k takýmto osobám a tiež k postupom, ktoré sa na ne vzťahujú, teda osoby, ktoré hľadajú medzinárodnú ochranu a osoby, ktoré majú eh, nelegálny štatút a na ktoré sa musí vzťahovať pravidlo návratu. Čo sa týka legálnych foriem vstupu, versus e, skutočných funkčných návratov. Nemyslíme si, že je tu nejaký rozpor medzi poskytovaním legálnych fóriem vstupu legálnych foriem migrácie do Európskej únie a týchto nutných návratov. Ako som už povedal, naďalej sa snažíme oba tieto aspekty zapracovať do nášho systému spracovania migrácie. Čo sa týka prostriedkov, ktoré sa poskytujú na politiku návratov, Pán poslanec spomenul 20 miliónov, toto by som chcel objasniť, ak dovolíte. V skutočnosti ako súčasť e, migračného fondu na rob, roky 2014-2020 vyčlenili zhruba 806 miliónov výlučne na ciele návratov a readmisí v roku 2017 komisia sprístupní e, ďalších 200 miliónov aby zvýšila eh, ďalej ešte možnosť členských štátov plniť tieto záväzky. Myslíme si, že prostriedky sú k dispozícii, členské štáty a ich orgány k nemajú prístup s cieľom plnenia aj dobrovoľných návratov, aj nútených návratov v prípade potreby. Či dostatočne sledujeme dobrovoľné aj dobrovoľné návraty, toto je eh, veľmi relevantná otázka v súčasťou nášho hodnotenia je aj reintegračný prvok, preto to e, nazývame balíkom poskytovania pomoci v dobrovoľných návratoch, pretože integrácia a reintegrácia je významnou súčasťou celého tohto balíka. Tiež máme rozvinuté programy, ktoré sa zameriavajú najmä na krajiny, kde reintegrácia je veľmi citlivou témou, tak aby sme sa pozreli na to, ako osoby, ktoré sa vrátili, sa dokážu opäť integrovať do spoločnosti a tiež chceme pomáhať spoločnosti, komunitám samotným, aby prijali tieto osoby. Samozrejme, dlhodobým cieľom je zajistiť, aby tieto osoby sa neuberali opätovne eh, na nebezpečnú cestu späť do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme ukončili rozpravu o bodoch 6 a 7. Hlasovanie máme naplánované na 11. hodinu 10. minútu. Budeme musieť teda schôdzu prerušiť. Ak nemáte hlasovacie karty so sebou, prosím láskavo si e, pre ne odbehnite alebo vyšlite svojich spolupracovníkov, aby vám ich priniesli. O 11.10 prosím presne začíname hlasovať. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your seats. Kolegovia, začneme hlasovať. Ak ste pripravení. Everyone ready? And we begin with the first vote, point financial... Najskôr budem hlasovať o bode 8, e finančné pravidla, ktoré sa stiahujú na všeobecný rozpočet únie. Spravodajcom je Daniele Viotti. A začíname Návrh 15. Otváram hlasovanie. Is everyone ready? Everyone voted? Hlasovali všetci, prosím. Ešte chvíľko počkáme. Prichádzajú ešte niekoľkí kolegovia. Usádzajú sa. Takže hlasovanie je ešte stále otvorené. Nebojte sa, nezraňte sa nejako pri tom behu now probably be liable. <laughs> okay, everyone voted. Už hlasovali všetci, teda koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 16. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. zamietnuté. Návrh 17. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej 18. Otváram hlasovanie. Pani poslankyňa Spiny hovorí, že nefunguje jej hlasovacie zariadenie. Takže si presadne. Dobre, bereme na vedomie, pani Spinelli. Hlasovali ste za? Ide totiž o Jelena návrh, iba že by chcela hlasovať proti vlastnému návrhu. Ešte stále hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 19. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 1 spolu s návrhom 20. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 21. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 21, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrhy 3 a 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 23. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 24. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 25. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 27. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 30. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 31. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 36, prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 36, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej, návrhy 37, 38 a 39 spolu. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania schválené. Ďalej úvodné ustanovenia, návrh 8. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené návrh 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Konec e, hlasovania. Schválené. Návrh 12. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 13. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. To budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Schválené 45 hlasov za, 5 proti, ktoré sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej prejdeme k bodu 9. Dohoda o operačnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Europolom. Ak pán Diaz de Mera sa nechce ujať slova, v tejto chvíli môžeme prejsť ich k hlasovaniu. Veľmi stručne. Ďakujem, pán predseda. Pozmeňovacie návrhy e, predložili kolegovia. Chcem sa im poďakovať, pani Sepel, pani Činiči, pán Petersen. Tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré kolegovia predložili, môžeme prijať všetky. Ďakujeme. Prestupíme teda hlasovaniu. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Tu budeme hlasovať opäť menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. 51 hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi pánovi Diasovi Demerovi. Ďakujem vám všetkým. Týmto sme ukončili hlasovanie a tiež do poludnejšiu časť schôdze. Teraz nasleduje schôdza koordinátorov. Yes, we have 10 break. Uh... Dáme si prestávku 10 minút a potom pokračujeme. How are you